Good afternoon, dear... Príjemné popoludnie, kolegovia. Budeme mať dnes vypočutie o presídlení, na ktoré už netrpezivo čakám, ale skôr ako privítam hosti, chcel by som oficiálne začať na rokovanie výboru LIBE, ktorý začína dnes a bude pokračovať zajtra, takže prejdem cez oznámenia, začneme s prijatím nášho programu. Ak nemáte žiadne výhrady, mm, tak oficiálne mám, je náš program schválený. Musím spraviť viacero vyhlásení, teda pre všetkým, čo sa týka jazykového režimu. Žiaľ, tlmočenie v dánštine, litovštine, lotištine, malštine, madarčine ani galštine dnes v dispozícii nie je. A potom niekoľko ďalších oznámení z mojej strany. Je to schválenie odporúčaní koordinátorov podľa pravidla 205. Predovšetkým menovanie spravodajcov Saraja Post za SAD, spravodajkyňa pre správu o implementácii smernice Európskeho ochran- ochranného e, rozkazu. Je to spoločné spolu s výborom FAM podľa pravidla 55 a pani Mlinár zo skupiny ALDE je spravodajkyňou pre správu viacročný rámec pre Európsku agentúru pre základné ľudské práva pre EÚ. Neviem, čo sa tu deje, ale je tu nejak strašne svetlo. Dobre. A spravodajci pre stanovisko, pani Stevens za ECR, spravodajkyňa pre stanovisko, veľmi dlhé registrácia osob plaviacich sa na osobných lodiach e, e, s prístavou. e, do a z členských štátov, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a rady o nahlasovaní formalít, e, keď lode vchádzajú alebo odchádzajú z prístavov členských štátov. A ešte pán Vioty za SAD k stanovisku o správe finančné pravidlá uplatňované pre všeobecný rozpočet 2016 lomeno 0282. Môžeme schváliť odporúčania koordinátorov týchto spravodajcov? Áno, takže tí sú schválení. Takže kolegovia, po týchto oznámeniach s veľkým potešením môžem privítať no, všetkých, aj pani spravodajky Joram Bjork. E, bod 3 výboru LIBE je to vypočutie na tému EU rámec pre presídlovanie. Najvyššie dve hodiny sa budeme venovať otázke presidlovacieho rámca EÚ. To znamená presun štátnych príslušníkov tretich štátov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu z tretich štátov do členského štátu. Je to jedna z najnariehavejších otázok, ktorú riešime na tomto výbore a presídlenie predovšetkým je najťažšou témou spolu s relokáciami, ktorú musíme riešiť, ale zároveň e, je to veľmi naj, najvážnejšia, najdôležitejšia téma e, spravodajkyňa tu je dnes a vy pomôžete dnes spravodajkyni s, e, tomto s týmto návrhom komisie o presiedlení. Tu je návrh naredenia, ako som povedal, o vytvorení rámca únie pre presiedlovanie, ktorým sa mení nariadenie EU 516 16 je to súčasť tzv. spoločného európskeho azylového systému a súčasť druhého balíka legislatívnych návrhov na reformu tohto azylového systému. <clears throat> Pro všetkým navrhované nariadenie má podľa toho, ako hovorí komisia, za cieľ zabezpečiť trvalý rámec a zjednotený postup pre presídlovanie v celom EÚ, to znamená príjmanie štátnych príslušníkov tretich štátov a ob štátnej príslušnosti na územie členského štátu s cieľom poskytnúť im medzinárodnú ochranu. Avšak členské štáty budú nadalej rozhodovať o tom, koľko osob presídlia každý rok a rámec o presídlovaní bude implementovaný, ak, tak ako to navuje komisia, cez ročný plán presídlovania EÚ, ktorý príjme rada a ktoré sfunkčnia e, budú zfunkčené cez cieľené systémy presídlovania EÚ, ktoré bude príjmať komisia. Takže rámec presídlovania v tomto zmysle stanovuje kritéria, ktoré je potrebné zohľadniť pri určovaní regiónov alebo tretich štátov, z ktorých bude dochádzať k presídleniu bude vytvárať jednotný systém e, postupov, noriem pre výber a zaobchádzanie s týmito kandidátmi. Takisto budú špecifikovať konkrétne spoločné kritéria pre presídlenie v rámci EÚ e, a pre cieľené schémy, systémy presídlenia, spoločné pravidlá ohľadom prijatia alebo vylúčenia kandidátov, či už cez riadny postup alebo urýchlený postup, ktoré možné použiť. Avšak keď sme o tom hovorili, poslanci už teraz mali množstvo otázok k tomuto návrhu, napríklad otázka financovania EÚ a národných systémov, otázka výberových kritérií, otázka použitia tohto nástroja na miesto spájania rodinných príslušníkov, alebo otázka mm, zákazu e, žiadateľa, ktorý je v jednom členskom štáte zamietnutý, zákazu, aby požiadal v určitom časovom období v inom členskom štáte. Potom to boli takisto otázky ohľadom toho, či majú tieto veci sa riešiť cez delegované akty alebo nie. Čiže to sú témy, o ktorých budeme dnes hovoriť, ale kolegovia, nemilme sa. Otázka presídlenia je dôležitým nástrojom, ktorý máme v tejto širšom kontexte spoločného azylového plánu. Všetci vieme, že ten dostatočne dobre nefunguje a dnešné vypočutie bude dôležitou súčasťou diskusie o tomto nefunkčnom systéme. Takže na úvod s veľkým potešením dám slovo pani Bjork spravodajkyni tejto dôležitej témy, ktorá predstaví dôležitý zoznam rečníkov. Takže nech sa páči, pani Bjork, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem predovšetkým hostom, ktorí dnes prišli medzi nás. Je to veľmi dôležité pre prácu moju aj pre prácu mojich kolegov. Budem pokračovať po švedsky, takže možno niektorí z vás asi si budete musieť založiť sluchadla. Takže e, práca v teréne v členských štátoch je veľmi dôležitá, ako aj mm, na medzinárodnej úrovni, ako povedal pán predseda, tento návrh je e, navrhuje niektoré zákonné spôsoby, ako prísť do Európskej únie. Takisto dôležité, aby tento parlament a celá Európska únia spoločne a korektne sa popasovali s tou dôležitou problematikou. Zároveň je dôležité byť spravodlivý. Čo znamená byť spravodlivý? Spravodlivý Takže ide o to, aby sme vychádzali na základe politických skúseností z jednotného rámca. Musíme si zadefinovať jednoznačné pravidlá, ktoré sa budú jednoznačne uplatňovať a je dôležité, aby národné a medzinárodné inštitúcie spolupracovali v rámci toho istého rámca a je potrebné vychádzať z práce mimovládnych organizácií a asociácií, ktoré pracujú priamo v teréne. Ak by toto presídlenie malo prínos, musíme zlepšiť existujúci spôsob práce, musíme prispieť k tomu, aby sme prijímali viac utečencov. Je tu určitý nárast e, v počte prijatých osôb, ale náš návrh je zacielený na to, aby sme ich prijímali lepšie a to sú argumenty, e, v ktorých diskutujeme. Vážení kolegovia, program presídlovania existuje v niektorých členských štátoch, e, ktoré to berú za zodpovednosť. Musíme byť však solidárni, musíme si prerozdeliť túto zodpovednosť medzi všetky členské štáty. Je dôležité, aby členské štáty využívali tento humanitárny program, ktorý dáva e, ochranu čo najväčšiemu počtu občanov, ktorí to potrebujú či už je to národný alebo európsky systém, tu je potrebné si vybrať, rozhodnúť sa, či to e, v podstate spomalí alebo dostane pod kontrolu pri e, utečencov, to je otázka, na ktorú zatiaľ nemáme odpoveď. Musíme si teda upresniť samotnú koncepciu celé roky, už to riešime na národnej úrovni a mali by sme mať európsky program, ktorý bude podporovať tie národné programy a bude mať aj európsky program ako taký. Či bude lepší, alebo či by bolo potrebné zrušiť e, národné programy, keď budeme mať európsky, ja si myslím, že musíme vychádzať z tých národných systémov, ktoré máme. V Európskom parlamente E, vylepšujeme návrh komisie, musíme riešiť rôzne aspekty. V tomto kontexte si vypočujeme názory viacerých zainteresovaných na medzinárodnej úrovni, národných odborníkov, medzinárodné inštitúcie, dobrovoľnícke organizácie priamo v teréne. Ako aj naši hostia budú hovoriť o ich názoroch, e, čo je potrebné preto, aby sme sa nepomýlili, aby sme to nastavili v Európskom parlamente správne. Takže Európska migračná sieť nám predloží komparatívnu analýzu jednotlivých programov jednotlivých členských štátov. To je štúdia, ktorá je nevyhnutná. Vypočujeme si potom aj eh, OSN, ktorí fungujú v teréne, vypočujeme si ICMC, to sú rôzne dobrovoľnícke organizácie, ktoré majú skúsenosti, mimoriadne skúsenosti. Je to ústredný aktér E, ktorý zabezpečuje fungovanie presídlovania. Vypočujeme si Oskara Ekblada z švedskej migračnej agentúry. Bude hovoriť o tom, ako konkrétne je možné vyprofilovať tento program. A som veľmi rada, že ste mohli prísť medzi nás a netrpezlivo očakávam, na vaš- očakávam vaše vystúpenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Marlen. Áno, máš úplnú pravdu. A pani Bjork po vystúpení rečníkov sa ešte vyjadri na to, čo tu zaznelo. Takže začneme, tak ako to vysvetlila pani Bjork Európska migračná sieť EMR, ktorá spravila štúdiu o presídlovaní. Je to komparatívna analýza medzi programy presídlenia v rôznych členských štátoch EÚ. Tuto štúdiu predstaví Bernd Parusel zo Švedskej migračnej agentúry z oddelenia pre operácie a migračných spravodajských služieb. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Zároveň by som sa chcel poďakovať pani Bjork a výboru Libe za to, že ma pozvali a dali mi príležitosť predstaviť túto štúdiu. Je úplne čerstvá a som veľmi rád, že som mohol prísť medzi vás. Keď sme začali asi pred rokom s touto štúdiou, tak sme dúfali, že vyvolá záujem, ale nečakali sme, že skončí v parlamente a že bude vstupnou informáciou legislatívneho procesu, čo je veľmi dobrá správa. Dúfam, že tí z vás, ktorí si ju prečítate, tak tam nájdete užitočné faktické informácie o tom, ako funguje systém presidlovania a humanitárne príjmanie v rámci EÚ v jednotlivých členských štátoch. Kontext a dôvod štúdie, ako všetci veľmi dobre vieme, je stále väčší počet utečencov po celom svete. Situácia v EÚ, čo sa týka utečencov, je dosť chaotická. Boli tu naozaj mimoriadne veľké migračné tlaky a utečenci sa vyberajú nezákonnými a nebezpečnými cestami do Európy. Takže politici zdôrazňovali, že je potrebné nájsť nové, legálne, zákonné cesty, ako sa dostať k ochrane. A preto sme spravili túto štúdiu, pretože presiedlenie je jedno z takýchto právnych ciest. E, a zistili sme teda, že systém presídlenia sa dá zlepšiť a ešte rozšíriť. Mali sme za cieľ e, zmapovať systém presídlovania programov humanitárneho príjmania po EÚ a Norsku E, zistiť, ako to vyzerá v rámci týchto programov, aký je najnovší vývoj, aké výzvy a problémy majú členské štáty, s ktorými sa členské štáty týkajú a čo sa dá z toho, aké ponaučenie si zobrať. A Takisto e, budeme hovoriť o súkromných systémoch sponzorstva, ktoré existujú v niektorých členských štátoch. Takže, keď si chcete prečítať štúdiu, chcel by som povedať, že má tri formáty. Samozrejme, Hlavná vec je tá syntetická správa, si súhrn, kde sa porovnávajú politiky jednotlivých členských štátov, má to 61 strán. Potom máte krátky extrakt, krátky abstrakt pre tých, ktorí nemajú čas si to celé prečítať. Mm, je to iba 8 strán, kde sú tie hlavné zistenia. A potom, ako bežne v rámci kontextu Európskej migračnej siete, vždy vychádzame z národných správ všetkých zúčastnených členských štátov, čiže tu 24 národných správ, ktoré sú k dispozícii, čo sa týka systémov e, presidlovania humanitárneho príjmania. Štúdia sa týka 23 členských štátov a Norska, netýka sa Dánska, Portugalska, Rumunska, Slovinska a Grécka. Chcel by som stručne povedať, ako definujeme základné pojmy. presiedlenie je presun štátneho príslušníka tretieho štátu alebo občana bez štátnej príslušnosti na požiadanie UNHCR a na základe potreby medzinárodnej ochrany z tretieho štátu do členského štátu, kde táto osoba má právo dostať štátu dušičenca alebo podobný štatút. Humanitárne príjmanie nie je v podstate zadefinované, ale v kontexte tejto štúdie sme ho zadefinovali ako systémy, ktoré sú podobné systémom presídlenia, ale z rôznych dôvodov úplne nezodpovedajú definícii presídlenia. Napríklad rozdiel môže byť to, že sa umožní iba dočasný pobyt príjemcovi, alebo že systém je iba ad hoc pre nejaké krátke obdobie a nie je to dlhodobejší program. Aby ste si vedeli predstaviť, ako to vyzerá, niekoľko štatistických údajov za 5-ročné obdobie 2011 až 2015 hlavné krajiny, ktoré prijímali v Európe, boli Nemecko, Švedsko, Norsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo, potom Holandsko, Francúzsko a Rakúsko. A potom mnohé štáty, ktoré vôbec nie sú v tomto obraze, začali s programami presídlovania, ale čísla sú pomerne nízke ešte stále. Toto je zaujímavé, ako kontextuálna informácia pre presiedlenie. Porovnali sme počet presiedlených osôb do Európy to zna- s pozitívnymi rozhodnutiami o azile. To znamená, modré to nie sú žiadatelia o azyl, ale to sú tí, ktorí prišli ako žiadatelia o azyl do Európy a dostali pozitívne rozhodnutie. Takže vidíme, že tradičné Tradičný azyl je najlepší spôsob ako poskytovania ochrany, ale ako viete, tento spôsob sa uplatňuje len na veľký, malý podiel ľudí. Určite sa navýši. Tu by som vám chcel ukázať, že keď viacero členských štátov začalo so systémami presiedlenia alebo humanitárneho príjmania, vidíme, že niektoré štáty tak robili, že presidlovali utečencov už veľmi dlho, majú e, mnohoročné skúsenosti ale od roku 2010 počet štátov naozaj vzrástol významnou mierou a predovšetkým v roku 2015 a 2016. Tu vidíte, že môžeme zoskupiť členské štáty EÚ do štyroch skupín. Tie, ktoré majú trvalý program presídlovania. Potom je tu druhá skupina, ktorá má aj program presídlovania, aj ad hoc program humanitárneho príjmania Rakúsko, Česká republika, Nemecko, Irsko a Spojené kráľovstvo momentálne. Potom sú to krajiny, ktoré majú ad hoc systém presídlovania alebo humanitárneho príjmania, ale nemajú systém dlhodobého presídlovania. A potom posledná skupina, to sú tie štáty, ktoré sú iba v procese prípravy a vytvárania programov presídlenia Cyprus, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko a Malta. <clears throat> Základné porovnanie medzi štátmi je také, že 17 členských štátov a Norsko majú program presiedlenia alebo humanitárneho príjmania, alebo ich mali v minulosti a 6 členských štátov zatiaľ nemajú žiadne skúsenosti ani s presiedlovaním, ani s humanitárnym príjmaním. Ako hoci hlavnými cieľmi členských štátov a ich systémov Tie hlavné ciele sú podobné, poskytnutie ochranu tým, ktorí potrebujú pomôcť krajinám, ktorí sú prvým miestom, kam utečenci idú, hľadanie dlhodobého riešenia pre utečencov, e, hoci teda majú rovnaké ciele, majú rôzne charakteristiky. Sú to rôzne typy, niektoré štáty využívajú kvóty, majú rôzne priority výberu a rôzne metódy presídlovania. Spomeniem len niekoľko z týchto vecí. To znamená, čo sa týka metód výberu a štatútu príjemcov pomoci UNHCR identifikuje kandidátov na presídlenie, zatiaľ čo členské štáty ich orgány príjmajú konečné rozhodnutie o tom, či dojde k presídleniu alebo nie. A tak robia na základe výberových misií do tranzitných krajín, do utečeneckých táborov alebo používaním v podstate metódy cez analýzu dokumentov, čiže úradníci z migračného orgánu v členskom štáte doma v kancelárii e, dostanú dokumentáciu z NHCR, ktorú študujú. E, všeobecne presídlenie znamená, že osoba musí byť uznaná ako utečenec zo strany UNHCR skôr ako je prijatá a takisto e, niektorí beneficienti sekundárnej ochrany. E, niektoré krajiny prehodnocujú ten štatút e, ochrany, ktorú poskytlo UNHCR. Niektoré tak nerobia, niektoré sa jednoducho spoliehajú na hodnotenie UNHCR. A potom humanitárne príjmanie môže byť bez predošlého hodnotenia UNHCR a môže byť dočasné, nemusí byť trvalé. Takisto sú tu ďalšie výberové kritériá a metódy prioritizácie, ktoré používajú členské štáty. Niektoré používajú ďalšie kritériá ako typ a miera zraniteľnosti, napríklad tí, ktorí prežijú násilie alebo mučenie alebo osoby, ktoré potrebujú lekárske ošetrenie. Niektorí prioritizujú na základe specifických vekových skupín, či už starší ľudia, alebo deti, alebo sa zameriavajú na slobodné matky. Niektoré krajiny zohľadňujú spájanie rodín a vôbec existujúce e, väzby, ktoré majú členské štáty a niektoré štáty sa snažia merať do určitej miery potenciál integrácie danej osoby. Kritéria vylúčenia na negatívnej stránke sa tiež používajú, to znamená zmena prioritizácie v niektorých členských štátoch to tak je a niektoré členské štáty majú takú núdzovú kvotu v rámci celkovej kvóty na presídlenie pre nejaké núdzové prípady, napríklad Holandsko má tak, keď je naliehavý prípad. Pokiaľ ide o poskytnutý štatút a o kvóty a geografické priority, ktoré krajiny uplatňujú, tak je to tak, že väčšina členských štátov dáva túto ochranu ktorý, tým, ktorí žiadajú azyl alebo podobnú ochranu, ale ubytovanie, integračné opatrenia sa medzi týmito dvomi skupinami môžu líšiť. Väčšina krajín používa ročné alebo viacročné kvóty na presídlenie a väčšina má geografické priority, odkiaľ budú presídlovať. V poslednej dobe bol samozrejme tá orientácia na Sýriu pokiaľ ide o situáciu po príchode, tak niektoré členské štáty ubytovajú utečencov v príjmacích alebo záchytných centrách skôr ako im pridelia trvalé bývanie. Iné krajiny zabezpečujú hneď trvalé ubytovanie po príchode. Všetky členské štáty majú integračné mechanizmy, ale samozrejme sa to líši od toho, čo sa kde poskytuje. to sú rôzne výšky rôznych príspevkov, prístup na trh práce a podobne. Niekde je napríklad snaha aj využiť obce v tomto systéme, niekde nie. Súkromné sponzorstvo sa veľmi líši, tu, sú, tu štát nie je zapojený, Snažili sme sa to tiež zistiť, ale zistili sme, že len 5 členských štátov má formálne programy sponzorstva. Nemecko, na, Nemecko má takýto veľmi dobrý program. Väčšinou ide ale o malé čísla, teda okrem Nemecka súkromné sponzorstvo sa veľmi podoba e, zjednotení rodín, ale môže ísť aj rozšírené rodiny, tie, ktoré, e, tých ľudí, ktorí nespadajú do klasické pravidla zlučovania rodín. A niekedy je tam aj náboženský prvok pri tom, koho príjmu. Takže skúsenosť v tomto súkromnom sponzorstve je obmedzená, ale niektoré krajiny majú o to záujem fungovať aj na tejto súkromnej úrovni teraz niečo, aké problémy sme identifikovali. Sú to problémy pred odchodom a problémy pri príchode a po príchode. Pred odchodom tam je veľký, veľmi dlhý proces výberu, dochádza k meškaniu transferov, sú tam rôzne logistické prekážky alebo bezpečnostné rizika, niekedy sú problémy získať cestovné doklady pre ľudí, o ktorých už ide. Uh, poskytnutie informácií pred odchodom a, a kultúrnu orientáciu, to je tiež niekedy problém, pretože na to potrebujete zdroje, kto to má robiť. Ale považuje sa to tiež za veľmi dôležité, že treba riadiť, zvládať očakávania tých ľudí, ktorí sa idú presídliť, majú byť informovaní o tom, čo ich čaká, keď prídu do nejakej cieľovej krajiny. Potom príchod a obdobie po príchode veľmi často je problém zabezpečiť bývanie, nedostatok bytov, zabezpečenie jazykových kurzov, podpora v prípade osobitných požiadaviek a zabezpečenie práce, zamestnania. Ako to môžeme riešiť alebo ako sa to riešilo? Je potrebná dobrá koordinácia medzi úradmi, orgánmi, to, aké sú skúsenosti, napríklad medzi štátnou úrovňou a obecnou úrovňou, Ďalej poskytnutie primeraných reálnych informácií a dostatočnú kultúrnu orientáciu, aby sa tí beneficienti pripravili a proste treba zvládať ich očakávania. Jednoducho ľudia by mali vedieť, čo ich čaká, keď prídu. Treba zlepšiť situáciu v oblasti bývania v cieľovej krajine a poskytnúť stále bývanie hneď po príchode. To by bolo veľmi vhodné riešenie. A ďalší problém bolo posilnená úloha miestných e, spoločenstiev a dobrovoľníkov, aby takíto utečenci po príchode neboli opustení sami. V niektorých krajinách sú iniciatívy, kde takí rovisníci, iní utečenci, ktorí sú už v krajine, poskytujú podporu novoprichádzajúcim. A celkové závery tie záväzky, ktoré dali krajiny, štáty, sa v posledných rokoch zvýšili, ale presídlenie je ešte všade veľmi malé. Pravdepodobne primale na to, aby to fungovalo ako alternatíva k nezákonnému príchodu alebo k e, azylovým konaniam. Ak to má byť skutočná alternatíva, tak to miesto, tie lokality sa budú musieť výrazne zvýšiť v počte. Ale presídlenie by mohol byť e, riadny proces, mal by sa takto presa- presadzovať, mali by byť do neho zapojené obce, zdôrazňovať sa pozitívne skúsenosti a riešiť aj možnosti, aké by ponúkalo súkromné sponzorstvo. A dôležité je dopredu plánovať, čo je potrebné pre, pre tú integráciu a ako sa pripraviť na príchod. Ako som už povedal, súkromné sponzorstvo je niečo veľmi nové, ale Kanada napríklad veľmi dobre pracuje s týmto nástrojom, takže aj to by stalo za to hlbšie preskúmať. Rád odpoviem na všetky vaše otázky a môžete mi posielať aj e-maily alebo sa na mňa obrátiť, ak by ste chceli nejaké ďalšie informácie. Veľmi rád vám ich oddám. Ďakujem. Ako viem, tak toto je k dispozícii aj online a tam sú podrobnejšie príklady toho, e, tohoto, e, to, to postupu. Ďakujem veľmi pekne. Otázky budeme mať potom na konci, keď budú prednesené všetky prezentácie. Takže ak máte nejakú otázku, tak mi to prosím naznačte, a, aby som vedel. Inak budú všetky otázky na konci. Teraz príde UNHCR a ich posúdenie sú e, toho návrhu. Máme tu medzi nami Emada Azisedraka, pracovníka, e, vedúceho pracovníka pre otázky presídlenia z UNHCR. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj výboru za to, že nám dal túto veľmi dôležitú možnosť hovoriť o tomto milníku, o tejto dôležitej iniciatíve komisie a únie. Veľmi ma e, teší, že tu máme takúto reprezentáciu v paneli, ktorá poukazuje na význam presídlenia. Presídlenie je vždy partnerská činnosť a tu sú zastúpení rôzni aktéry v tohto procesu, UNHCR, mimovládky a podobne, ktorí umožňujú, aby sa presídlenie uskutočnilo. My vidíme túto príležitosť ako jednu z mnohých, príležitosti zapájať sa do práce s EÚ a jej inštitúciami, aby sme vytvorili takýto veľmi dôležitý rámec. Chceli by sme túto, toto využiť nielen preto, aby sme vám ukázali, ako my uvažujeme o rámci, ale sme to aj preto, aby sme si vypočuli a s vami prebrali túto tému preto, že si myslíme, že takto by sme mohli vytvoriť silný európsky program pre presídlenie a veľmi dlho už na neho vlastne čakáme. A mohli by sme vám takto zdieľiť aj naše, našu pozíciu, ktorú dúfam, budeme zdieľať s členskými štátmi a EÚ a inštitúciami EÚ v najbližších dňoch. Najprv chcem povedať, že rámec je naozaj veľmi dobrým vhodne načasovaným príspevkom ku globálnej zodpovednosti. Nemusíme sa dlho zaoberať nejakými faktami v teréne o tom, aké rekordné čísla docha vidíme v takomto globálnom presídlovaní pohyboch. V roku 2017 budeme mať 1,2 milióna osôb, ktorí potrebujú presídlenie. To je odhad, takže preto ten rámec je veľmi dobre načasovaný. Je to dôležitý krok k vytvoreniu silnejšieho, udržateľnejšieho programu presídlenia EÚ a je to aj vhodný príspevok ku, globál, ku vzdielaniu globálnej zodpovednosti. Vidíme, že je to v súlade aj s tým, čo sa zaviazali členské štáty v New Yorkskej deklarácii z 19. septembra, kde je výzva k rozšíreniu presídlenia a ďalších ciest, ktoré umožnia príjmať utečencov. Takže UNHCR víta túto iniciatívu EÚ. Myslíme si, že je to výsledok práce mnohých účastníkov tu a súčasňujú sa aj mnohé organizácie. Myslíme si, že to je príležitosť znovu zdôrazniť a posilniť partnerstvo, na ktorom stojí presídlenie, odkedy existuje. UNHCR v tomto kontexte v Európe už pracuje roky, desaťročia a pracujeme na vytvorení veľmi silných národných programov presídlenia v spolupráci s členskými štátmi EÚ. Pracovali sme aj s Európskou komisiou, aj na e, schéme IC od 15, z 15. júla. Je to veľký milník. Vidíme 11 nových štátov, ktoré sa dokázali zaviazať k presídlovaniu cez tento konkrétny systém poprvýkrát. Takže ak tento duch partnerstva a spolupráce by pokračoval a my si to v UNHCR želáme, aby to tak bolo. A našu úlohu tu vidíme ako podpornú úlohu, ako aj e, priestor, kde by sme mohli pridať hodnotu do procesu. Boli sme radi, keby tento rámec bol v súlade s, existujúcimi, s existujúcou architektúrou, rámec, ktorým sa riadia presídlovacie aktivity e, v európskych členských štátoch už dlho. Chceli by sme teda podporiť tento proces. Je tu niekoľko otázok, ktoré by možno bolo vhodné zdôrazniť, keď hovoríme o našom postoji stanovisku. Naozaj e, vítame, že v rámci sa spomína jeho úmysel pracovať ako doplnok k ostatným programom humanitnej pomoci. Nedávno, teraz sme počuli veľmi zaujímavú prezentáciu Európskej migračnej siete. Je toto veľké bohatstvo skúseností členských štátov EÚ v oblasti takéhoto presídlenia. A táto otázka vzájomného doplňania sa je rozhodujúca z dvoch dôvodov. Po prvé, umožní nám doplniť existujúce národné programy. Nie je to ich náhrada, je to zabezpečenie viacerých, viacero miest nad rámec národných programov. A predchádzajúca prezentácia poukázala aj na to, že toľko dobrých osvedčených postupov v národných programoch, ako napríklad e, tie e, núdzové kvóty a podobné, a to sú proste postupy, ktoré musia ďalej pokračovať, aby pomáhali nájsť aj veľmi špecifické riešenia samotného presídlovania v takých tých veľmi špecifických prípadoch. Takže keby sme stratili e, tieto programy, národné programy a takéto programy, došli by sme oveľa, proste treba z toho vychádzať, na tom budovať. Budeme počuť aj príklady o takéhoto programu zo Švedska, to, sú, to je program, ktorý naplňa osobitné potreby a my by sme boli veľmi radi, keby to bolo e, zohľadnené. Taktiež chápeme, že ten e, rámec by mal prispieť vo veľkom, e, veľkými číslami a budeme potrebovať čísla, ktoré sú v súlade s potrebami a dôležité je, aby sme mali finančné, ale aj hlavne technické prostriedky, zdroje a dali k dispozícii tým krajinám, ktoré nemajú veľké skúsenosti pri realizácii takýchto presídlovacích programov. Táto otázka predvídateľnosti a plánovania, tak tento rámec chce efektívne dosiahnuť plnenie záväzkov členských štátov. A my s tým počítame, áno. Členské štáty, ktoré pracujú s UNHCR, vedia, aká dôležitá je predvídateľnosť, najmä pri presídlení. Tak vítame túto, skúseno, túto skutočnosť, že tu bude nejaký predvídateľný rámec, v rámci ktorého sa dá plánovať ale súčasne by sme to chceli vidieť, aby plánovanie bolo v súrade aj s plánovaním presídlovanie UNHCR. A my to máme zosúladené s tým, čo sa nazýva každoročné tripartitné konzultácie o presídlovaní. To sa vždy deje v júni, každý rok. Taktiež je aj priestor nielen na to, aby sme mali ročný plánovací cyklus k presídlovaní, ale môžeme sa zamerať aj na viacročné plánovanie a viacročné záväzky. To zabezpečuje udržateľný prístup a strategické využívanie možností pri presídlovaní. Návrh hovorí aj o dvoch typoch procesoch, bežný postup a zrýchlený postup. Zdôrazňuje aj význam ukončenia procesov čo najrychlejšie. A to naozaj vítame. Myslíme si, že cesta k tomu, aby sme to dosiahli, znamená, že UNHCR a štáty, všetci aktéry, ktorí sú zapojení, budú musieť spolupracovať aby zabezpečili, že nedochádza k duplicite, k duplovaniu práce, že využívame každého aktéra na to, aby pridal hodnotu do procesu. My sme takto začali pracovať s viacerými členskými štátmi a skutočne to vítame. My by sme tiež chceli vidieť aj zahrnutie mechanizmu, ktorý by umožnil presídlenie, presídlenie jednotlivcov v naliehavých situáciách, prípadoch. A tu by sme mohli vychádzať tiež z pozitívnych skúseností v EÚ a tých štátov, ktorí majú takéto režimy a zapracovať to do tohto programu. keď hovoríme o zrýchlenom procese, tak zaujímavé je to, že návrh to pre, spája, spája s tým, aký štatút dostanú ľudia, že či ide o zrýchlený postup, subsidiárny postup, normálny postup a tak ďalej. Ale my si myslíme, že to netreba prepájať. Skúsenosti nedávno z Turecka ukazujú, že viaceré členské štáty dokázali zrealizovať zrýchlené spracovanie bez toho, aby oslabili ten štatút, ktorý mali tieto osoby. To je veľmi dôležité. Je to tiež vec, ktorú treba riešiť. Potom sú tu ďalšie veci, ktoré by sme radi zdôraznili. Hovoríme tu o kontexte pravidelného pohybu osôb do Európy. To sme boli svedkom minulý rok a veľa sa hovorí o migrácii a jej riadení, zvládaní a presídlovaní v priebehu rokov je jedným zo spôsobov, zákonným spôsobov, ako utečenci, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, môžu odísť z jednej krajiny a začať nový život v inej krajine. Ale presídlenie zdieľa niektoré osobitosti migračných ciest je to ale celkom iná e, migrácia, iná cesta. Tam ide skôr o tú ochranu a to je veľmi dôležité, aby sme pochopili to i želania členských štátov, keď chcú vytvoriť prekážky v efektívnom, v efektívnom riadení migrácie, presídlenie nie je migračný nástroj. Presídlenie je nástroj na ochranu utečencov a na poskytnutie riešení utečencov a je to o zdieľaní zodpovednosti. To je veľmi dôležitý rozmer, ktorý chceme zdôrazniť, keď sa pozeráme na návrh ako na celok my sme vždy obhajovali a pracovali sme s viacerými e, presídlovacími štátmi EÚ. O tom sme e, sa bavili, ako môžeme využiť presídlenie, aby sme otvorili cesty aj iným utečencom, ktorí nie sú presídlencami a v prvej krajine azylu. Strategické využívanie presídlenia neznamená, že je presídlenie podmienené realizáciou dohôd o readmisii s prvou krajinou azylu alebo nejakú zodpovednosť alebo nejaké úkony zo strany prvého azylového štátu a tak ďalej. To nie je jeho cieľom, to nie je cieľom presídlenia, ani to nemôže robiť. Pokiaľ ide o výber regiónu, tak tu rámec tiež e, na to reaguje je to nie veľmi podrobné. My si myslíme, ako som spomenul, že máme vytvorenú architektúru presídlenia cez každoročné pred týmto každoročným tripartitným stretnutím v júni vydávame projekciu globálneho presídľovania a v tomto dokumente sú uvedené oblasti a regióny, kde si UNHCR myslí, že by sa malo presídlovanie využívať strategicky aj ako ochranný prostriedok s e, trvalým e, riešením. A tá, tá, ten výber toho, kde majú byť takéto presídlovacie programy realizované, by mali byť v nariadení uvedené a riadené sa týmto. Európske štáty, ktoré majú presídlovacie programy, to vedia veľmi dobre vysvetliť a preto máme dnes veľké zameranie povedzme na Sýrčanov aj UNHCR, pretože predstavujú 40 globálnych potrieb presídlenia ďalší bod, ktorý je dôležitý, je, ako môžeme spolupracovať, aby sme zosúladili tento nový rámec s existujúcim e, e, rámcom, architektúrou presídlenia. Máme takýto e, rámec, ktorý sa formuje v tých tripartitných rokovaniach a ten funguje najmenej 20 rokov, ak nie viacej. A cez tento rámec sa nám podarilo spolupracovať so štátmi a ďalšími aktérmi, mimovládkami, IOM a podobne a by sme dokázali definovať rôzne štruktúry, ktoré nám umožnia realizovať presídlenie. Máme tu kritéria pre presídlenie, ako robiť presídlenie a aké sú zodpovednosti rozličných aktérov, ktorí sú zapojení do presídlenia. Máme pocit, že bude dôležité, veríme, že bude dôležité, že rámec, ktorý bude takto vybudovaný, bude doplňať už existujúce, než vytvárať nové štruktúry. Mohol by byť paralelný, ale nie duplikatívny. Máme pocit, že je to veľmi dôležitý aspekt. Ešte jedna vec, ktorú by sme chceli zdôrazniť, je dôležitosť uznania rozličných úloh, rozličných zodpovedností roz, rôznych aktérov pri presídľovaní. To treba jednoducho špecifikovať a v tomto rámci spresniť, aby sa zabezpečilo, že rozliční partnery, ktorí sú zapojení do presídľovania, sa budú sústreďovať na to, čo, kde môžu priniesť najvyššiu pridanú hodnotu, napríklad identifikácia alebo presídlenie fyzické alebo vládny prístup k presídleniu, čas pred príchodom, kultúrne otázky, mimovládky napríklad by mohli robiť skôr v oblasti identifikácie. To sú jednoducho príklady. Je to mozaika partnerov, ktorí takto spolupracujú a týmto prinášajú dôležitú pridanú hodnotu. Umožňuje nám to um, multiplikovať ciele presiedľovania. Keď hovoríme o strategickom využití presiedľovania, vidíme, že UNHCR kvôli tomu, že pracuje v hostiteľských krajinách a v krajinách azylu, má jedinečnú pozíciu a môže poradiť, kedy môže byť presidľovanie strategickým nástrojom. Hovoriac eh, veľmi stručne o zjednocovaní rodín, kritériách a presidľovaní, teraz by som sa vyjadril ku kritériám, kedy majú eh, rodiny nárok byť spojené pri presídlení. Možno, že tento návrh nevdojak zmazáva rozdiel medzi zjednotením rodín ako prostriedok pre jednotlivca, ktorý môže požiadať o to, aby bol pripojený k svojej rodine a ako nástroj ochrany, čo je európske riešenie pre utečencov. To sú dve rôzne veci a my máme pocit, že toto je tiež dôležitý aspekt, ktorý musíme si premyslieť, prediskutovať, kým sa pustíme do veci. Programy zjednocovania rodín spadajú aj pod tzv. oficiálne deklarácie predchádzajúce, ktoré sa prijali. E, máme pocit, že tu už existuje štruktúra, ktorá sa dá využiť alebo adaptovať, aby sa prispôsobila na ciele Európskej únie. Záverom a ospravedlňujem sa, že hovorím tak dlho. Záverom by som rád povedal, že týchto niekoľko myšlienok, o ktoré sme sa chceli s vami podeliť, sú vlastne prvou príležitosťou prediskutovať si tieto témy. Dúfajme, že viac podrobností podrobnostiam sa dostaneme v nasledujúcich dňoch. Ospravedlňujem sa, som pripravený na otázky. Naozaj to bolo napomocné, hovorí predseda, pretože Parlament má pred sebou ešte veľa práce v rámci tohto návrhu. Malin, chceš sa stručne vyjadriť? Áno, veľmi stručne, pretože máme ešte tri prezentácie, ktoré si musíme vypočuť. Budeme čakať na vaše ďalšie príspevky. Bolo veľmi dôležité vypočuť si vaše expoze. Robila som si poznámky. Celkom ste si myslím, že treba spresniť, ako postupovať ďalej a zároveň e, vytváranie parlamentných paralelných, prepačte, ospravedlňujem sa tlmočník, paralelných a doplnkových štruktúr je oveľa lepšou cestou ako duplikácia. Ďakujeme za toto pozorovanie a určite sa na vás ešte obratíme. Ďakujem, hovorí predseda. Je vždy dobre si to ozrejmiť. Ďalej máme na programe prezentáciu spoločného vyhlásenia rozličných mimovládnych organizácií v rámci presidľovania Chcem poďakovať prítomným mimovládkam, ktoré prispeli aj k správe Malin Björk, aj k predchádzajúcim kľúčovým správam v rámci tohto istého balíka o presidľovaní a azylovom balíku. Petra Hüek vedie Medzinárodnú katolícku migračnú komisiu ICMC, v Bruseli a ona predniesie spoločné vyhlásenie e, k tomuto návrhu komisie. E, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, že mám príležitosť sa vyjadriť pred výborom LIBE o návrhu našej komisie, našho výboru. E, pracovali sme spolu s ostatnými mimovládkami na tomto vyjadrení. Je to relatívne podrobné, detailné, hoci pridelený čas mi neumožní všetky tieto detaily prejsť. E, mnohí partnery sa zúčastňovali na tejto práci. Mnohé mimovládky už dlho fungujú na presídľovaní v Európe, či v praxi, v teréne, či pri azylovom konaní, či pri národných programoch prijímania a integrovania. Čiže celé spektrum presiedľovania máme podchytené. A toto sú organizácie, ktoré už prispeli ako Caritas Europa, CISEMIT, Churchill Commission pre Migrants in Europe, Európska rada pre utečencov a exulantov, Medzinárodný výbor, Červený kríž, a naša organizácia a ICMC, Medzinárodná katolická migračná komisia, respektíve výbor. Skúmali sme rozličné časti tohto návrhu a podčerkli sme niekoľko vecí, ktoré v nás zbudzujú obavy, ktoré sme by sme radi priniesli na svetlo. Je to dôležitosť e, lepšieho zharmonizovania programov a chceme indikovať také oblasti, v ktorých sa dajú priniesť zlepšenia. Predovšetkým treba povedať, že tento rámec by nemal dávať podmienku kooperácie tretej krajiny, ale mal by sa sústreďovať na potreby presídľovania a identifikovať ochranu alebo situácie, ktoré, v ktorých potrebujú utečenci ochranu aby sa nepredlžovala taká situácia, kedy utečenci sú jednoducho viac ako 10 rokov v akomsi bezprizornom stave, v táboroch, e, nevedia, čo bude ďalej. Predmetné nariadenie by mohlo byť transparentnejšie, možno jasnejšie štrukturované Toto nariadenie zavádza tradičné presiedľovacie e, techniky do rámca UNHCR. Využíva sa tu využívajú sa tu postupy, ktoré už sú známe, napríklad humanitárne víza alebo zjednocovanie rodín, čiže z... presiedľovanie, ktoré zahrnulo všetko to, čo dovtedy fungovalo. Takisto sa tu hovorí o financovaní, o organizáciách. Po tretie, nárokovateľnosť presiedľovania nie je v súlade s e, tým, čo si pod týmto pojmom predstavuje UNHCR. My máme na to manuál, príručku v rámci UNHCR, e, kde sa hovorí, že arbitrárne a disproporčné kritéria nie je vhodné aplikovať na utečencoch pri presídľovaní silne odporúčame, aby sa dostatočne naplánovalo presídľovanie, aby sa vytvorili priestory a možnosti pre utečencov. Ďalšie faktory, ktoré treba vziať do úvahy pri rozhodovaní sa o tom, ako v praxi vykonať presídlenie a iné typy prijatí, spolu by sa to mohlo nazvať ciele migračného manažmentu, podobne ako kolega, predrečník a podobne ako tí, čo hovorili za UNHCR. E, je to nástroj solidarity, presidľovanie a ak si e, ak príjmeme za svoje takýto humanitárny cieľ pri presiedľovaní, tak potom budeme schopní poskytnúť ochranu zraniteľným utečencom. A e, prinesieme trvalo fungujúce riešenie, iné ako predtým. Situácia chránených utečencov, potreba ochrany utečencov nie, nie je takto jasne naformulovaná v texte, o ktorom hovoríme. Vieme však, že existujú migrati- migračné cesty do Európy, napríklad Konžania majú presnú cestu, ktorou sa dostávajú do Európy, ktorá je známa To však nebráni tomu, že sú tu humanitárne aspekty, že v podstate ide humanitárnu záležitosť, ktorú treba riešiť takto. Vraciam sa k cieľom rámca presídľovania. Tieto ciele nie sú jasne naformulované. Privítali sme, aby tieto riešenia poskytovali dostatočné kapacity, aby tieto čísla boli dobre premyslené, aby sme vedeli, aké sú konkrétne ambície pre Európu v nasledujúcom období. Dúfame totiž, že toto nariadenie poskytne obraz perspektívu na nasledujúcich 10-15 rokov. Nepozeráme sa len na to, ako situácia vyzerá teraz v Turecku napríklad, ale pozeráme sa na dlhodobejšiu perspektívu. Článok 7, kde sa hovorí, že treba priniesť maximálne čísla. Tam by sme radi videli obdvolávku na konkrétny text UNHCR a takisto cieľové percentá pre Európsku úniu by sa mali zmieniť. Všetky organizácie sú členom Európskej rady pre exulantov a utečencov A je tu číslo 25 alebo jedna štvrtina utečencov, ku ktorým by sme sa mali zaviazať, pretože UNHCR má isté čísla k dispozícii a treba túto ambíciu takto formulovať konkrétnejšie. Excuse me? Ah. Um, for transparency reasons, we z dôvodov transparentnosti by sme radi zadefinovať rozličné témy v nariadení. Máme tu tradičné presiedľovanie, ktoré sa vykonáva v rámci UNHCR. Máme iné cesty, napríklad humanitárne prijatie utečenca. Boli by sme radi, keby toto všetko bolo uvedené v rámci tohto návrhu, aby sme nemuseli vytvárať články, ktoré robia takýto ktoré by uviedli tieto podrobnosti zvlášť. Čo sa týka narokovateľnosti presídlenia, máme tu článok 5 nariadenia, ktorý hovorí, že usiedlenia, ktorý, e, utečenci, ktoré môžu byť presídlení v rámci UNHCR, sú, je kategóriou, ktorá nekorešponduje s kategóriou definovanou v rámci nariadenia. Napríklad máme tu aj alternatívne riešenia. Osoba, ktorá sa nemôže integrovať lokálne ani sa e, nevie vrátiť do svojej krajiny pôvodu, nie je vôbec zahrnutá do nariadenia. Takáto situácia. Nie je potom jasné, či presídlenie pre takúto osobu, pre takéto kategórie osôb bude k dispozícii. E, radi by sme, aby takéto niečo bolo explicitne vyjadrené v texte. Nariadenie zahrňa osoby so sociálnou vulnerabilitou, osoby zraniteľné zo spoločenského hľadiska, ktoré by sa mali presiedliť. To je nová kategória, ktorá bola uvedená v kontexte Turecka, jedna dohoda jedna k jednej. A myslíme si, že presiedlenie musí byť e, stále podľa kritérií presiedľovania UNHCR. Čo sa týka zjednocovania rodín, to sa už spomenulo, kolega z UNHCR to spomínal, Kritéria UNHCR by sa mali používať pre jednotlivé prípady aj pri presídľovaní a zjednocovaní rodín. V článku 5b sa hovorí o zjednocovaní rodín. To sa už v Európe deje, ale treba tu spomenúť aj jednotu rodiny, nie len zjednotenie rodiny. Sú to dve, dva rôzne koncepty, ktoré treba oba uviezť v texte. Existuje smernica z roku 2003 pre zjednotenie rodín, kde sa hovorí, že tzv. nukleárna rodina, jadrová rodina, jej členovia majú právo byť v jednote, byť, e, tvoriť jednotu. A v rámci UNHCR je to zadefinované, už to existuje a preto by sa takýto rámec, v ktorom to je zadefinované konkrétne UNHCR, mal použiť aj pre každé ďalšie prípady. Navrhujeme, aby článok 5b2 aby sa v ňom spomenulo, že takáto osoba by mala mať nárok na zjednotenie rodín, len keď to nie je dostupné inými právnymi prostriedkami. Teraz e, finančná podpora, presídlenie do prioritných oblastí, ktoré sú identifikované v pláne presídľovania. Iba tieto prioritné regióny dostanú finančnú podporu 10 tisíc na utečenca Toto sa týka aj tradičného presídlenia, aj iných typov presídlenia. Obávame sa, že toto môže odrádzať členské štáty EÚ od rozširovania existujúcich programov presídľovania, ktoré sú základom tohto, tejto techniky v Európe. Ďalej treba poskytnúť presídlenie maximálnemu počtu utečencov bez hľadu na to, či to je usídlenie v prioritných oblastiach alebo nie. A potom teda vzniknú aj prípady utečencov, ktoré, ktorí potrebujú urgentne byť presídlení. A preto by sme povzbudili, e, aby sme e, ponechali dvojvrstový prístup. Dvoj... Ak Európsky štát dostane 10 tisíc eur na utečenca, to je pre prioritné urgentné presídlenia a 6 tisíc eur pre utečenca, ktorý, poskytuje, ktorý postupuje štandardným postupom alebo štandardnou cestou. Ehm, myslím si, že by sme mali mať mali byť schopní prijať čo najviac ľudí, ako je to len možné. Ehm, toto nariadenie hovorí, ako definovať tieto urgentné prípady, ako brať do úvahy ďalšie podobné tematiky, ktoré existujú, texty, ktoré existujú pri týchto definíciách, aby naozaj presídlenie mohlo zachrániť životy. To by bolo najväčším prínosom Európskeho programu presídľovania. Už sme spomenuli disproporčné kategórie, ktoré sú vylúčené. V súčasnosti sú zahrnuté do nariadenia. Sú to osoby, ktoré niektorý členský štát odmietol a teraz už nemajú nárok na budúce presídlenie inde. Musíme plne pochopiť, že akýkoľvek selekčný proces štátu EÚ e, je jedinečný a môžu existovať také prípady, kedy niektorý štát odmietne utečenca napríklad kvôli zdravotnému stavu, pretože jeho zdravotný stav bude nákladné liečiť a riešiť a vláda nechce takéto náklady, alebo nemajú v niektorom štáte možnosti usídliť celé rodiny, ale to neznamená, že potom po takomto odmietnutí by sa títo ľudia mali odmietnúť aj v inom členskom štáte EÚ v nejakom inom čase. To by bolo extrémne neférové voči utečencom, ak raz budú odmietnutí, aby nikdy už nemali nárok na presídlenie Takisto, ako tu už zaznelo, povedali to kolegovia z UNHCR, rámec by mal vychádzať, ale by sa snažiť zlepšiť existujúce postupy. Články 10 a 11 podpisujú podpusy, ktoré sa majú použ uplatňovať pri presídlení a to by išlo naozaj o veľkú novelu celého rámca. V článku 10 sa hovorí, že registrácia a identifikácia sa majú robiť z pohľadu členských štátov a nie UNHCR. Členské štáty by sa stali hlavnými operatívnymi aktami, aktérmi implementujúcimi všetky aspekty E, rôzne aspekty identifikácie, prijatia alebo admietnutia zatiaľ sú nejasné. Namiesto toho by sa zameriavali na výber a admisiu. Členské štáty by takisto robili identifikáciu a spracovanie. Napriek dlhoročným skúsenostiam v celej Európe a národných programoch podľa tohto návrhu ako by sa sformalizovali postupy tak ako to bolo uvedené v e, tureckej dohode. Čo sa týka skrátených postupov, myslím si, že e, tie, tie v podstate naliehavé systémy presídlenia, to už o tom sa tu hovorilo, je to veľmi dôležité. Ako súčasť presídlenia chcela by som na záver veľmi stručne spomenúť otázka príjm, otázku príjmania integrácie. Ak cieľom je vytvoriť jednotný systém príjmania v celej Európskej únii, tak nariadení by sa mal riešiť aj príprava a integračné služby. Vždy budú existovať rozdiely medzi členskými štátmi, čo sa týka podpory a hospodárskych príležitostí, avšak musia existovať mechanizmy, ktoré zabezpečia, že presídlenie bude dobre pripravené v krajine presídlenia, ktorá ich príjme. Nariadenie požaduje zatiaľ iba e, kultúrnu orientáciu pred odchodom, ale nevyžaduje, aby boli zabezpečené e, príjmacie zariadenia, integračné procesy Takisto aj čo sa týka presunov e, je medzi členskými štátmi pre lepšie príležitosti. Takže musíme riešiť skutočné dôvody, prečo presídlenie často nie je úspešné a čo sa týka integračných úsilí, to je súčasťou akéhokoľvek úspešného systému presídlenia EÚ a preto odporúčame, aby členské štáty mali povinnosť plánovať, implementovať a monitorovať vhodné a priateľné programy príjmania integrácie presídlených utečencov. To musí byť robené v plnej spolupráci so zainteresovanými na miestnej úrovni a musia byť na takéto programy vyčlenené vhodné finančné prostriedky. Presídlenie je partnerská činnosť, ktorá si vyžaduje spoluprácu členských štátov, UNHCR a občanskej spoločnosti. Občanská spoločnosť musí tu spolupracovať so všetkými zainteresovanými preto, aby presídlenie v Európe bolo obrovským úspechom a, a, a nie, aby e, len zvýraznilo problémy. Ďakujem pekne za príležitosť e, vyjadriť moje pripomienky. Ďakujem pekne, takže poďme rovno na Oskar Ekblant, švedská migračná agentúra, ktorý nám spraví prezentáciu švedského národného systému presídlenia. Takže nech sa páči nejakých 10-15 minút, ak môžem poprosiť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pani Bierk za pozvanie, aby som dnes mohol povedať niečo. Nebudem pokračovať v tom, ako boli moji pred, hovorili moji predročníci, ktorí sa vyjadrovali k nariadeniu. Ja som operatív, zastupujem operatívnu agentúru v Švedsku a preto mám v úmysle skôr hovoriť o našich skúsenostiach. 70-ročné skúsenosti, pretože švedský problém presídlenia je už takto dlho na svete a myslím si, že pred je dosť úspešný. samozrejme, že treba mať na pamäti, že existujú aj iné spôsoby presiedlovania a je tu celá široká škála rôznych systémov presiedlovania, čo môže byť aj pozitívom. Chcel by som na úvod povedať, že presídlenie je niečo, čo je prácne. Nielen pra- náročné na e, ľudí, ale na prácu samotné spracovanie si vyžaduje obrovskú mieru koordinácie a skúsenosti ak ten systém má fungovať. <clears throat> Nemôžeme v podstate e, spraviť, to spraviť ve spolupráce. Máme 10 zainteresovaných e, na presídlenie jednej osoby od odporúčania UNHCR a tak ďalej. Ja som prebral toto miesto po niekom, ktorý bude 30 rokov a dúfam, že ja to budem robiť 30 rokov. Takže toto sú také základné informácie ohľadom švedského programu presídlenia v aktuálnej podobe. 1900 osôb momentálne, na budúci rok sme sa pripravili na 3400 osôb a vláda naznačila, že v roku 2018 by to mohlo byť 5000 ľudí, čiže prudký nárast. A to je uprostred už rekordných e, príjmaní žiadateľov o azyl. 163 tisíc v Lani. V Švedsku v podstate to všetko vychádza z identifikácie UNHCR. K tomu sa dostane neskôr. UNHCR identifikuje osoby. Je náš program zosúladený s jurisprudenciou a s politikami riadneho systému ochrany vo Švedsku alebo systému azylového systému. Jediná zmena je teraz, ktorú sme spravili v lete pre žiadateľov o azyl, ktorí dostanú dočasnú ochranu vo Švedsku. Ostatné sú v podstate trvalé riešenia pre utečencov, ktoré prichádzajú do Švedska. Toto sú také v podstate akoby len základné hesla nášho programu. Máme samozrejme výzvy, napriek tomu, že tento systém funguje dlho. K tým sa dostanem. Program vychádza z konzistentnosti a spolahlivosti. Máme ročné e, kvóty od 50. 50. rokov. E, obyvateľstvo vo Švedsku to akceptuje, je to spolahlivý nástroj pre UNHCR e, rok po roku, ale to spolahlivý nástroj aj pre miestnu samozprávu. Vieme, že takáto logistika, operatíva je niečo, na čo sa môžu spoliehať, čo si môžu naplánovať a čo môžu e, v podstate, e, na čo môžu pracovať a nabrať vlastné skúsenosti v tejto oblasti. Takisto je to konzistentné a spolahlivé aj pre utečencov ako takých, pretože im poskytujeme trvalú ochranu. Vychádza to z potrieb. Švedská migračná agentúra má pokyn od vlády, aby svoju prácu stávala predovšetkým alebo takmer výlučne na hodnotení potreb UNHCR. Švedská migračná agentúra rozhoduje o alokácii švedských kvot každý rok, ale vychádzame s tým, o čom sa tu hovorilo, dokument globálnych potrieb presídlenia, ktoré vydáva UNHCR každý rok v lete a UNHCR teraz navrhuje ďalšie kolo na rok 2017 už ho pripraví, čiže hodnotenie potrebu NHCR je dôležité pri globálnej alokácie, je dôležité aj pre jednotlivé prípady. My sme všetku našu prácu vždy stavali na nedostupnosti a neschopnosti nášho úradu rozhodovať o tom, ktorý utečenec by mal byť predmetom švedského utečeneckého programu, ktorý nie. A to je veľmi dôležitá črta pre mojich ľudí. Pretože to znamená, že my nemusíme sa púšťať do ťažkých diskusí s príbuznými a s osobami o tom, kto si zaslúži a kto si nezaslúži. My hovoríme, že to je UNHCR, UNHCR splňa svoju úlohu a my si ceníme, že to robí UNHCR. Náš systém presidovací program je zemepisne rôznorodý, v podstate funguje po všetkých kontinentoch sveta. Je zameraný samozrejme momentálne na situáciu v Sýrii. 40 až 50 nášho presídlenia je zamerané na Sýriu, ale aj v, e, riešime situáciu ako Afganistan, Irán, Somálsko, Kenia, Eritrejci v, Sudá, Eritrejci v Sudáne. To znamená tie konflikty, ktorým sa globálne venuje veľmi malá pozornosť. My pracujeme teda aj, e, riešime aj súrne situácie, ale aj dlhodobé utečenecké situácie. Takto chceme mať tú správnu rovnováhu. Je to skrátené konanie. Sme máme najväčšiu podkvotu na svete pre núdzové prípady. Pravdepodobne sa to zvýši ešte budúci rok. E, UNHCR poskyt, takto poskytuje individuálnu ochranu osobám, ktoré prichádzajú priamo k nám. To znamená disidenti, osoby, ktoré sa boja stíhania na veľmi prominentnej úrovni, ľudia, ktorí majú vážne ochorenia, ktoré úprimne povedané môžu umrieť alebo podľahnúť e, zlým dôsledkom e, ochorení, ak nebudú presídlení. Ľudia, ktorým hrozí okamžité vrátenie späť do ich krajiny, naspäť k smrti, naspäť k mučeniu, naspäť k väzeniu. My sa stretáme s ľuďmi, ktorí môžeme pomôcť takýmto spôsobom. Niekedy naša práca nie je veľmi e, príjemná, pretože nie vždy všetko vieme dotiahnuť do konca, aj, aj z časového hľadiska. A takisto sú tu aj tie negatívne stránky našej práce. Máme nediskriminačný systém výberu. Pravidlá, ktoré uplatňujeme, to sú pravidlá podľa kvalifikačnej smernice, to znamená švedská legislatóva, zákon o utečencoch, e, a o cudzincoch, zákon o utečencoch a bezpečnosť. Vždy sa vyhodnocuje bezpečnosť v každom prípade, ale to sú len dva z faktorov pri výbere osoby, ktorá môže byť prijatá do švedského systému presídlovania. Nemáme nejaké špecifické skupiny. Samozrejme, okrem toho zemepisnej, alokácie, to chce od nás UNHCR. My nemáme sami nejaké špecifické zameranie rodové, vekové, etnické, náboženské. A na záver, ten systém je veľmi flexibilný a agilný. My spolupracujeme s UNHCR, aby sme sa vedeli prispôsobiť rôznym a meniacim sa potrebám, ktoré sa menia aj v priebehu daňového roka. To je dôležité povedať, pretože ako štátny úradník v podstate vychádzame z fiskálneho daňového roka, to je základný princíp, ale situácia utečencov sa mení v priebehu roka. Je dôležité mať takúto možnosť agilne presúna, presúvať záver. Napríklad Libia, potom Sýria, teraz ľudia, utečenci vnútri Sýrie potrebujú našu podporu cent, e, cent, Stredoafrická republika a ďalšie prípady, ďalšie miesta. My sme naozaj flexibilní, máme obce, ktoré sú flexibilné a sú ochotné prijať iných, ako si to naplánovaní. My nevždy robíme misie na výber, ale robíme to od stola administratívne, čo sa týka výberu máme prísne normy, aj čo sa týka bezpečnosti, bezpečnostné zložky e, si pozrú prípady konkrétne a preveria a tie, pre, tie veci, ktoré nemajú prejsť, zadržia a tie, ktoré majú prejsť, pustia ďalej za deň, za dva. Rozpočet. To väčšinou zaujíma mnoho ľudí. Poviem len toľko, že presídlovanie sa vníma, ako som povedal, že nákladné nástroje. Ako vidíte, to svetlo modré sú náklady pre bývanie vo Švedsku, dvojročný grant pre miestnu samozprávu. To je suma, ktorú dostávajú obce pre to, keď dostanú utečenca na dva roky. To druhé sú náklady na pracovníkov a logistika, ísť do Iránu, výberová misia, priniesť utečencov do Švedska a podobne. A ešte k výzvam. Bývanie je veľkou výzvou v Švédsku. Myslím, že to asi platí pre všetky štáty. Hľadom na veľký počet ľudí, ktoré príde budúci rok, naozaj bývanie je problém, s ktorým e, zápasíme. Chceme zabezpečiť to, aby sme našli nové inovatívne spôsoby využívania existujúceho bývania spolu so samozprávou. Je veľmi dôležité, ale je to obrovskou výzvou pre náš úrad. Povolenia na výstup, logistika a privedenie ľudí jednoducho do Švedska ostáva logistickou výzvou. Darí sa nám to, ale niekedy máme veľké problémy tu máme e, veľkého partnera Irán, o najväčší zdroj, ktorý asi máme k dispozícii. Kultúrna orientácia to je niečo, čo je veľmi dôležité pre osoby, aby vedeli, do akej spoločnosti idú. Aby vedeli, čo môžu očakávať, aby vedeli niečo o tom, ako by vyzerať ich cesta od utečeneckého tábora do švedskej obce. Máme uvedomujeme si, že tejto veci je potrebné venovať veľa času a myslím si, že aj na európskej úrovni je to tzv. soft časť tohto systému, ale naozaj veľmi dôležitá. Bezpečnosť a exklúzia, to je naozaj priorita číslo jedna. Musíme dávať veľký pozor ale musím povedať, že bezpečnostné služby a my máme rovnakú analýzu ako presiedlenie pre presiedlenie väčšinou. UNHCR tie prípady veľmi dobre spracuje a vylúči vopred už určité prípady hrozby národnej bezpečnosti. Tým chcem povedať, že samozrejme, že e, presídlenie je veľmi bezpečným spôsobom migrácie. A na záver, Švédsko možno nie je najlepšou krajinou, čo sa týka práce s občianskou spoločnosťou, u nás je veľmi silný monopol verejnej správy, čo sa týka poskytovania služieb. A musíme sa učiť od iných krajín VÚ e pri príprave nových myšlienok o tom, ako fungovať na miestnej regionálnej úrovni E, s obcami, s občianskou spoločnosťou. Čiže tuto asi Švedsko e, neslúži veľmi príkladom. A chcel by som ešte spomenúť jednu vec, že sa zapájame do multilaterálnej spolupráce a budujeme kapacity v rôznych štátoch. Momentálne je, robíme projekt EU Frank projekt, hľadáme spôsoby s inými európskymi štátmi, ako pripraviť európsku pripravenosť, operatívnu pripravenosť na presídlenie. To je jedna z vecí, ktorá by mala ísť ruka v ruke s návrhom, tak ako sa teraz pripravuje. Takisto sme podporili podporný mechanizmus štátov, je to UNHCR, je to, podporujeme nové štáty mimo Európskej únie, do ktorých ide presídlenie, aby sa stali plnohodnotnými štátmi, kde môžeme ľudí presídlovať. Poskytujeme finančné prostriedky, ale aj odborné poradenstvo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za naozaj operatívne informácie o tom, čo sa deje vo Švedsku. A teraz prejdeme na hodnotenie IOM tohto rámca na 10 minút, tak aby sme potom mohli mať diskusiu, pretože keď nie, tak nám nevidie čas a viem, že kolegovia majú otázky na rečníkov, takže poprosím kolegu z IOM, Medzinárodnej organizácie pre migráciu, aby sa obmedzil na 10 minút E, Patrice Sada. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Keďže mnohé z toho, čo som chcel povedať, už povedali predrečníci, zopakujem iba niektoré z nich. Je mi potešením byť tu dnes vytvorenie rámca pre presídlenie vnímame ako veľmi ambiciozný cieľ, e, o ktorý sme žiadali už celé roky a okrem toho, že sme podporovali národné programy s partnermi, ktorí sú tu prítomní. Poznáme kontext. E, v podstate tá situácia sa stala naozaj núdovou a Európska únia potrebuje vytvoriť korektný systém ochrany a zabezpečenia dôstojnosti tých najzraniteľnejších Takže vítame túto príležitosť zareagovať na návrh, ale zároveň, tak ako kolegovia z ICMC a UNHCR, chceme sa s vami podeliť aj o určité e, názory, kde vidíme možnosť zlepšenia. Naše odporúčania sme dali spravodajky, aj tieňovým spravodajcom, aj komisii a podelíme sa radi o ne aj s vami. Takže, čo sa týka kondicionality, vítame dosiahnutý pokrok v základných prvkoch návrhu, ako napríklad pravidla pre príjmanie, postupy, ktoré sa majú použiť a štatút uvedený, štatút udelený utečencovi pri príchode, podobne ako ostatní panelisti. A my máme problém s tým, že určenie zemepisných priorít na základe spolupráce s tretími štátmi v oblasti migrácia a azylu môže ohroziť princípy na základe humanitárneho nástroja, ktorý máme k dispozícii a ktorý môže ponúkať medzinárodnú ochranu. Nemáme veľa takýchto nástrojov. Veľmi dôležité si uvedomiť, že presídlenie je e, k dispozícii iba pre malú skupinu tých najzraditeľnejších, ktorí sú na úteku e, z konfliktných zón. E, tu sa dostávam druhej veci počet miest na presídlenie, ktoré sa ponúkajú a tu podľa mňa by prepojenie medzi systémom presídlovania v Únii a existujúcimi programy e, sa dalo ešte posilniť a tak zabezpečiť to, že jedno nebude na úkor druhého. Poviem to trošku inak. Mali sme zabezpečiť to, že počet miest, ktoré sa ponúkajú, budú dôveryhodné a zmysluplné. Predovšetkým, keď to má byť bezpečná, zákonná alternatíva nebezpečným cestám. Momentálne ten návrh nespomína minimálne ciele, hovorí len o postupnom naberaní na rozmere. Nevieme presne, čo to má byť, ak tam nebude konkrétne uvedené, aké konkrétne číslo k tomu len na okraj. Ročné kvóty pre presídlené osoby tu je dlhodobý dopad návrhu je nejasný, keď nemáme konkrétne čísla. A takisto je dôležitá spolupráca s ľuďmi v teréne pri implementácii takýchto programov. Tretia vec, ktorú by sme chceli povedať, ktorá sa týka sekundárnych pohybov v rámci EÚ, podľa nás ide o konvergenciu rôznych systémov presídlenia a spoločného prístupu a to môže pomôcť obmedziť sekundárne presuny, ale môže to fungovať len vtedy, keď sa zosúladia práva poskytnuté tým, kto dostanú štatút utečenca a tým, ktorí majú štatút subsidiárnej ochrany. A tu je otázka e, naviazaná na kvalifikačnú smernicu. Toto zníži rozdiely medzi legislatívou a praxou v členských štátoch. A po druhé, takáto ustanovenia o podobnom štatúte presídlených ľudí, aby mohli mať osob z takýchto príjímacích programov a integračných programov. A tým sa dostanem k bodu 4 v integrácii. Integrácia by bola najlepšia vtedy, ak by sme zabranili sekundárnym pohybom, lebo integrácia je hlavným cieľom v tomto humanitnom programe aj kritériom na úspech tohto programu. Preto by sme chceli ďalej pozbudiť členské štáty, aby využili túto príležitosť Európskeho rámca presídlenia a ďalej investovali do integrácie, tak ako to jasne ilustroval náš kolega zo Švedska je to nákladné úsilie, vyžaduje si náklady, ale chcel by som povedať, že napríklad tých 10 tisíc eur treba vidieť ako pohnutku. Tá nepokrýva prevádzkové náklady, ale stačí aj na to, aby podporila integráciu, ktorá si vyžaduje dlhodobú angažovanosť a štruktúry. A Švedsko tiež spomenulo, že traumatizované rodiny potrebujú eh, už opatrenia pri odchode, keď im chcete zabezpečiť presídlenie a integráciu. A vítame tieto opatrenia a orientáciu pred odchodom. A bolo by vhodné, keby sa eh, tomu venovala pozornosť Odporúčame napríklad minimálne 3 dní, ktoré by mali pomôcť týmto ľuďom v takomto programe získať orientáciu a vedieť sa správne rozhodnúť. Teda naša organizácia pre, Medzinárodná organizácia pre migráciu to takto odporúča. Taktiež podporujeme to, že sa urobí aj osu, posúdenie zdravia pred odchodom. Je to totiž opatrenie, čo môže pomôcť E, opatreniam po príchode a pri integrácii. Pokiaľ ide o oprávnenosť na presídlenie, v súlade s tým, čo tu už povedali kolegovia, tak vidíme, že mnoho interne premiestnených ľudí, ktorí sú v svojej vlasti, sú tiež ľudia, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu a presídlenie by mohlo byť riešením. Také krajiny ako USA a Kanada prevádzkovali takéto mm, presídlenie v krajine v minulosti. Nie je to nič nové, ale na rozdiel od utečeneckého rámca, rámec pre identifikáciu interne premiestnených osob na presídlenie nie je niečo, čo by dnes bolo veľmi dobre etablované. Treba pracovať ešte na tom a aj na tom, že či pre takýchto ľudí je presídlenie najlepším riešením. Myslíme si, že v takomto prípade ak máme možnosť pre takýchto interne premiestnených e, osôb pomôcť im presídlením, treba najprv identifikovať tie najzraniteľnejšie osoby v súpade s, u, s, s každoročným posudzovaním UNHCR. Pokiaľ ide o kritéria oprávnenosti a zabránenie diskriminácie, e, pretože ide o humanitný program, ktorý stojí na humanitárnych zásadách, tak odporúčame odstraniť e, kritéria vylúčenia, čo by ovplyvnilo prístup k azylu. Predsa prístup k ochrane má byť nediskriminačný a je pre tých najbezbranejších z najzraniteľnejších. A sú to ľudia, ktorí sa snažia zákonne dostať, povedzme. A pokiaľ je o konzultačný a koordinačný mechanizmus, tak vítame to, že sú aj ďalšie organizácie prizvané do, vysokého výbor, do výboru na vysokej úrovni. To by znamenalo, že všetci, všetky dôležité zainteresované strany sú tam zapojené a zaangažované a môžu prispieť k úspešnému výsledku. Medzinárodná organizácia pre migráciu oslavie tento rok 65-ročné výročie. UNHCR už povedalo, že, tá, že mechanizmus tripartitnej e, e, konzultácie občianská spoločnosť UNHCR e, členský štát je mechanizmus, ktorý by sa mal ďalej akceptovať a vytváranie paralelných štruktúr môže byť kontraproduktívne. Dovolte, aby som sa vám poďakoval za to, že ste nás sem pozvali, aby sme sa vyjadrili a vítam tento dôležitý návrh Európskej unijného rámca presídlenia a dúfam, že vás budem môcť v vašom úsilí ďalej podporovať. Ďakujem veľmi pekne. Pán e, Kasáda. A teraz môžeme začať diskusiu mali je spravodajkyňa. Takže vypočuli sme si niekoľko otázok. Mohli by ste naznačiť, že či chcete hovoriť, tieňovi sú aj tu a zatiaľ len dvaja poslanci nazname, za, sa prihlásili. Takže začneme s, s pani Stevens. Pani Stevens. Ďakujem veľmi pekne, milí kolegovia. Teraz hovorím po holandsky. Takže ďakujem za vašu odbornosť a vaše zaujímavé vystúpenia. Mám dve otázky na, na UNHCR a ešte chcem povedať jednu vec, že v zásade súhlasím s tým obsahom návrhu. Návrh E, sa snaží zviazať všetky národné úsilia, aj troška zaviazať členské štáty, aby mali lepšiu, povedzme, vyjednávaciu pozíciu a EÚ e môže takto zosumarizovať tieto humanitné úsilia a, a Mám tu na mysli aj napríklad e, postup voči Turecku, kde sa vyčlenili rôzne peniaze aj na záchytné strediska UNHCR, prichádza s iným prístupom. A chcela by som využiť túto príležitosť na to, aby som položila dve otázky. Ja som to pochopila, takže UNHCR pracuje so systémom bodovania. Kto sú takíto utečenci, ktorí majú upravnenie, potom má určitý rámec do budúcnosti, plánuje Vysvetlili ste nám, ako to funguje v práci, ale ja si myslím, že sú tu dve nové kategórie. Poprvé máme kategóriu ekonomických utečencov a potom je tu ten široký koncept rodiny, ako funguje alebo ako sa stavia UNHCR k týmto dvom novým kategóriám a aký to bude mať dopad na spracovanie spisov týchto ľudí. Ďakujem. Ďakujem. Teraz Katy Perry, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Nikto z vás nepovedal, že prepojiť návrh na presídlenie, ako EÚ pripravilo na spoluprácu s tretími krajinami, že je dobrý nápad alebo som vás dobre nepočula. A ja si myslím, že je to aj nebezpečná cesta, ktorou sa, na ktorú sa EÚ teraz vydáva. Niekoľko otázok. Je tu niekto, kto si myslí, že tento návrh by mohol potenciálne zvýšiť počet presídlených osôb v EÚ? To by ma zaujímalo, že či je tam aj niečo pozitívne k tomuto. Pokiaľ ide o financovanie a e, aj IOM niečo k tomu povedal, máte nejaké skúsenosti o tom, kde by mohlo byť financovanie pozitívnym stimulom? Všetci pritom vieme, že náklady na týchto ľudí by boli oveľa vyššie než tie peniaze, ktoré sa používajú ako pohnutky. Podľa vás môže táto stimulácia fungovať? A potom aj otázka na Švedsko Vysvetlili ste, že presídlenie je veľmi náročné na prácu. Takže keď my ako progresívni v tomto parlamente uvažujeme o veľkom európskom presídlovacom rámci, povedzme 200 tisíc ľudí ročne, vaša skúsenosť a krajina, kde už robíte tak dlho presídlenie a pozriete si aj iné európske krajiny, Myslíte si, že je to niečo, čo dokážeme my ako EÚ? Sme, povedzme, na tej progresívnej stránke alebo sme priambiciozni? Ja dúfam, že nie, ale teda mňa zaujíma, ako by sme to mohli dosiahnuť. A posledná otázka. Je samozrejme jasné, že UNHCR zohráva kľúčovú úlohu, všade hrá kľúčovú úlohu pri presídlovaní, ale niekedy sú také miesta, napríklad Turecko, kde UNHCR nie je tá organizácia, ktorá registruje sírskych utečencov, len tých iných ako sírskych, tých je oveľa menej, tých registrujete. Keď UNHCR je vždy potrebným spoluaktérom pri presídlovaní, alebo dá sa to robiť aj inak a pritom si uvedomujeme tie potreby posudzovania, ktoré sú a ktoré sú univerzálne normy. Ďakujem. Ďakujem, Katie. Pokiaľ ide o otázky poslancov, tak chcem poprosiť, aby tiež odpovedala na otázky, e, keď sa bude hovoriť aj, keď sa vyjadria aj panelisti. A teraz Judy Sargentini, prosím. Ďakujem. Ja som znepokojená s týmto návrhom, ktorý je na stole. Ja neviem, či to bude viesť k tomu, že viacej ľudí sa usadí v EÚ. A ja by som bola rada, keby ste mi vypovedali, čo si o tom myslíte. Podľa mňa to, čo potrebujeme, je vytvoriť legálne cesty do EÚ, čo znamená podstatný náraz. Niekto povedal, že by sme mali zobrať 25 tých ktorí sú v núdzi a potrebujú presídlenie každý rok. Myslíte si, že tento návrh na stole vedie k zvýšeniu počtu? Myslíte si, alebo ako vidíte harmonizáciu noriem? Mohli by ste povedať, ako vidíte harmonizáciu noriem aj vzhľadom alebo v kontexte národných politik, ktoré existujú? Jeden z týchto aspektov harmonizácií ma totiž znepokojuje a to je ten návrh, že že môžete zamietnúť kandidáta na presídlenie a nemusíte to povedať ostatným členským štátom, prečo ste tak urobili a rozhodli. A potom sa nemôže nikde tento človek už usadiť alebo presídliť. Takže ako keď sa budú snažiť nájsť iné miesta, kde tí ľudia môžu ísť. Ako vidíte legislatívu z tohto pohľadu, tú, ktorú máme na stole? Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Weinberg, please, eh, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým rečníkom, ktorí prišli s týmito vzácnými informáciami. Chcem povedať, že my vo Švedsku sme dokázali efektívne účinne presídlovať a je do, najlepšie mať dobrú spoluprácu s UNHCR a pomôcť tým, ktorí sú v nebezpečí. To je to, čo ma na tom najviac teší Ako môže Európska únia vytvoriť regulačný rámec? Ako sa to dá spraviť? Ako sa môže presídlovať v Európe? A nemalo by to viesť k stretom medzi EÚ rámcom a národnými rámcami? Má to byť niečo, čo je rovnocenné? 10 tisíc eur za každé presídlenie, pre každú osobu, teda, ktorú príjmete na presídlenie. Znamená to, že sa takto podarí presídliť viac ľudí? To je v poriadku, ale ja sa pýtam, aké sú potom tie dôsledky na personálne vybavenie? Koľko pracovníkov budeme na to potrebovať? To by som chcela vedieť, ako aj tie výberové kritéria. Počuli sme o rôznych kritériách ženy, tehotné ženy, ženy s deťmi, obete mučenia a podobne. Ale potom je tu ďalšie. Socioekonomicky zraniteľné osoby. Ale čo to znamená? Mne sa zdá, že väčšina ľudí, ktorí žijú v utečenických táboroch, sú sociálne a ekonomicky zraniteľné osoby. Ako budeme teda rozlišovať a my uvažujete o presídlení osoby z Grécka, Talianska do iného členského štátu, alebo sa zamýšľate nad e, tými krajinami na frontovej línii. Máte na mysli hlavne Taliansko a Grécko. Ja som si myslel, že by sme mohli dať aj slovo komisi potom v určitom okamihu. Chcem sa spýtať, či sú ešte medzi nami kolegovia poslanci, čo by sa chceli vyjadriť. Now, if we Sorry, will I just take the um, take a contribution from the Takže sa chcete veľmi rýchlo RRC vyjadriť? Chcem vás spomenúť preto, lebo tiež súvisíte s týmto programom. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým rečníkom za zaujímavé príspevky, najmä Petre a ICMC za všetku ťažkú prácu, ktorú odviedli a mimovládky naozaj sú radi, že sa môžu vyjadriť aj z pléna. RC poskytuje humanitárnu pomoc utečencom v hostiteľských krajinách. Takisto máme operačné a politické erudície. Podporujeme 10 tisíc utečencov. Každý rok prejdu našimi rukami, čo sa týka integrácie, presídľovania. Veľmi dlho sme hovorili, že treba celoeurópsku, celoeurópsky rámec alebo schému, program presiedľovania či z humanitárnych dôvodov, alebo preto, že máme svoju medzinárodnú, svoju medzinárodnú zodpovednosť. My mimo vládky máme obavy, ako sa zabezpečí, aby tento systém bol naozaj hodnotný, aby nemal obmedzenia, aby to nebol nejaký nástroj, ktorý nie, že bude doplňať, ale prispeje naozaj niečím novým. Pani Peri to tiež povedala, je pre nás zásadné, aby tento rámec presiedľovania viedol k zvýšeniu počtu utečencov, ktorí sa usídlia v Európe a aby nezavádzal žiadne stropy pre usídlencov. To, my, to by mohlo byť problém. V Európe za nasledujúcich 5 rokov by sa malo v Európe usídliť 54 tisíc utečencov počas 5 rokov a myslíme si, že takéto číslo je dostupné. E, máme rozličné dokumenty, ktoré sú e, roz, rozmiestnené vzadu v miestnosti. Nech sa páči, môžete sa pozrieť. Mám tu niekoľko otázok pre panelistov. E, poprvé, aby sme zabezpečili humanitárnu podstatu presídľovania, je podľa nás podstatné, aby humanitárni aktéry, takisto aj Európsky parlament, nie len stanovili takýto rámec, ale naozaj aj v praxi, aby sa to dialo, aby sa to monitorovalo každoročne. Takže ako by sa panelisti vyjadrili k tomu, ako sa toto dá dosiahnuť? Bude to delegovanými aktmi, bude to tým, že sa dohodne výbor na najvyššej úrovni k presídleniu. A po druhé, chceli by sme poprosiť vaše názory na integráciu. Jedna z kľúčových oblastí, ktorú Európa môže riešiť, je koordinovanie a uľahčovanie presídľovania utečencov v Európe. Naozaj tu treba odviesť veľa práce. Súhlasíte s tým, že Európa by mala e, urobiť povinnými túto integráciu? A aká by bola úloha pre EÚ pri stanovovaní minimárnych štandardov pre integráciu a monitorovanie potom integrácie v praxi? Ďakujeme pekne za otázky. Mohol by som poprosiť e, členov panelu, panelistov, aby odpovedali v tom poradí, ako sa položili otázky a potom poprosím Malin Bjork o záver. O súmar na konci. Poprosím všetkých panelistov, aby hovorili čo najstručnejšie. odpovedzte na tú časť otázky, ktorá je pre vás relevantná. Ďakujem. Nemyslím si, že bola otázka namierená priamo na mňa, čo sa týka návrhu. Nechcem ho komentovať, pretože som bol zodpovedný za porovnávaciu štúdiu. Chcem sa vyjadriť len k veľkosti presídľovania či zvýši tento návrh presídľovania alebo nezvýši. Vidíme tu tendenciu, že ako odpoveď na krízu, utečeneckú krízu, mnohé krajiny sa pokúšajú zatvoriť hranice, sprísniť azylové konania, e, majú rozličné reštrikčné opatrenia, ale presiedlenie má inú funkciu, nielen poskytnúť ochranu. Presiedľovanie je e, prostriedok, ako si utišiť svedomie Mnohé krajiny sa zapájajú do presiedľovania, čo je pozitívne, ale my vidíme, že to sú naozaj maličké čísla. Aspoň teda niektoré krajiny, ktoré sme skúmali, prijali veľmi málo utečencov. E, takže je to aj politické posolstvo, že tu robíme niečo pozitívne, nielen, že zatvárame hranice. Naozaj v budúcnosti treba pozrieť na to, aké čísla, koľko, koľko ľudí sa vlastne presiedli. Ďakujem, hovorí predseda. To bolo stručne. A teraz ďalší panelista. Ďakujem pekne. Ďakujem za všetky otázky. Pokúšam sa stručne odpovedať na systém, bodovací systém pre zraniteľnosť. Nehovoríme o identifikácii utečencov, ktorí potrebujú presiedlenie. Identifikačný proces sa začína od chvíle, kedy UNHCR sa zoznámi s utečencom, ktorý sa zaregistroval ktorý sa stane súčasťou komunitu. Je to vlastne proces, nie je to jednorazová udalosť, kedy rozhodujeme, že tento utečenec bude identifikovaný tak, že má nárok na presídlenie. Je to e, komunitné vedomie skôr, že existujú ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Čo sa týka Sirčanov, na nich máme vynikajúce údaje, ale trošku metúce je to, že UNHCR, nielen UNHCR, ale aj iný humanitá, externí partnery pozbierali tieto informácie. Existuje jedna platforma, ktorá je dostupná pre UNHCR. Na základe tejto platformy vidíme, ktoré individuum má deti, ktoré sú ohrozené, ktoré rodiny. Eh, ich hlavou je dieťa, alebo ich hlavou tejto rodiny je žena. Takéto a podobné údaje nám pomáhajú identifikovať ľudí. A je to jednoducho neustále plynúca aktivita, ktorú môžeme takto riadiť. Socioekonomická zraniteľnosť, zjednocovanie rodín, e, ako to definovať? Socioekonomická zraniteľnosť, tento termín treba presne zadefinovať. Niektorí z vás spomenuli, že mnohí utečenci by padali do tejto kategórie, to je pravda. Dôležité je, aj však e, vytvoriť nové kritéria nárokovateľnosti. Existujúce systémy UNHCR, mimovládok a štátov, ktoré sa venujú presiedľovaniu, sa, všetci sa obracajú na tieto existujúce kritéria, ale je treba inovovať, je treba pridať nové kritéria, takže zatiaľ to nemáme veľmi jasne definované. A možno si podkopávame niektoré bezpečnostné poistky v tomto systéme k zjednocovaniu rodín, ako som už spomenul vo svojom expoze. Je to naozaj delikátna téma. UNHCR používa zjednotenie rodín ako jedno z kritérií pre presídlenie, ale iba ak jednotlivec nemôže sa obrátiť na žiadnu inú právnu cestu, právny spôsob. Zaradenie člena rodiny na no akýsi biankošek. Chcem povedať, že my jednoducho spájame zjednotenie rodiny a presídlenie, pretože je tak málo vzácnych príležitostí, kedy môžeme takéto niečo dosiahnuť, takže je to veľmi kritický komponent. Napriek tomu, či sa treba spýtať, či to zvýši čísla, počet presídlencov. Myslím si, že presiedlenie musí byť konané aj inými cestami, nielen zjednotením rodín, hoci to je kritický komponent. Ak chceme zvýšiť počet ľudí, ktorí majú nárok na presiedlenie, musíme vychádzať z potrieb. Je to humanitárny nástroj, je to nástroj na ochranu, je to nástroj trvalého riešenia a je to nástroj zdieľania zodpovednosti. Takto sa dajú <coughs> zvýšiť čísla utečencov. Treba to dôkladne preskúmať. Ak toto všetko vezmeme do úvahy a budeme pracovať v týchto smeroch, potom sa zvýšia čísla. V roku 2012 až 2016 UNHCR zdvojnásobilo zo 75 tisíc v roku 2012 na 150 tisíc v roku 2016. Za 4 roky sme zdvojnásobili počet ľudí, ktorí majú nárok na presídlenie. Hovorím len o príjmaní, takže tento systém môže e, expandovať. Je to kritický bod, kritický moment pre Európsku úniu a Európska únia by si mala uvedomiť, že je možné zvýšiť počet ľudí, ktorí majú nárok na presídlenie. Treba budovať na existujúcich rámcoch. Ešte máme troch rečníkov. Prerušuje predseda rečníka. Nech sa páči, dokončite. E, nie, tu, to je všetko z mojej strany, hovorí rečník. Petra je ďalšou vyzvanou rečníčkou. Dve tri minúty poprosím, hovorí predseda. Čo sa týka toho počtu ľudí, 10 rokov sa pokúšame to dosiahnuť. Ak si pozrieme, ako UNHCR bolo schopné pomôcť sírčanom pridaním nových spôsobov presídlenia, bolo to úspešné. 130 tisíc miest a to je jednoducho plnenie sľubov. V rámci tohto nariadenia vidíme, že sa všetko spája, takže to vyzerá, že zjednotenie rodín sa stane súčasťou e, presídlenia, takže iné právne spôsoby a cesty e, nie sú jasne zadefinované. Ako môžeme zjednotiť všetky právne cesty do jedného kanála a potom sa snažiť ešte aj zvyšiť číslo, počet utečencov, veď e, utečenci sa dajú presídľovať toľkými rôznymi právnymi spôsobmi. Nenazývajme to potom presídlením, ale iným termínom. Áno, ďalší rečník ho vyzýva predseda. Len stručne, ako zintenzívniť presídľovanie v Európe, nie len z logistického hľadiska, ale aj z hľadiska kapacít príjmu utečencov v krajinách. Toto všetko podlieha politickým rozprávam. Vieme, že je mnohých e, mnoho tlakov. Kanadania napríklad e, prichádzajú s číslami ako 25 tisíc a potom ďalších 10 tisíc. Nie je to niečo, čo robíme my. My takto nevieme skokovo navýšiť čísla. Pravdepodobne to v Európe bude rásť, e, rásť kontinuálne. Európa, e, neviem si predstaviť, či, že takúto obrovskú operáciu e, zvládne predtým, než budú v poriadku základy. Musíme najprv e, dať do poriadku výber, príjem, príjem a ďalšie základy presídľovania najprv a potom postupovať ďalej. Európa má priestor, aby sa zhostila takéto logistickej výzvy. Som rád, že sa tu položila takáto otázka. Mali sme projekty, ktorými štúdie, ako zvýšiť túto pripravenosť na utečencov. Vlády sa zaoberajú praktickými otázkami a myslím si, že takto spolu sa dá zistiť, ako by sa to dalo zlepšiť. Predseda Patrická Sada je posledným z panelistov. Nech sa páči, máte slovo. Počuli ste, že tu je silná konvergencia názorov medzi panelistami je možnosť e, ambicioznych politík pre Európsku úniu. E, silne veríme, že je možné doplniť národné programy ďalšími. Komisia to môže podporiť. Ale ako vždy, stojí to všetko na konkrétnostiach na strane právnej úpravy. Treba ešte ozrejmiť ako takúto traumatizovanú populáciu, ako plniť jej potreby, ako ich prijímať, aby to bol úspešný postup presiedľovania. Je to skôr investícia. Treba vnímať týchto ľudí v ťažkej situácii ako niečo, čo by mohlo fungovať. Takže je tu možnosť pre ambiciozne programy v Európe, postupné programy, ktoré budú súvisieť s integráciou. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predseda. Integrácia je dôležitejšia ako čokoľvek iné. Ďakujem všetkým z panelu za odpovede. Teraz dostane slovo spravodajkyňa Malin Bjork. Poprosím, aby ste nielen odpovedali na otázku, ale aj aby ste priniesli vaše závery, vaše prístupy. Zoznamte nám s nimi, lebo je to veľmi ťažká téma, tento návrh komisie. E, je zložitý. Pomôžte nám vašim záverom. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem panelistom, aj kolegom, kolegyňam, poslancom, ktorí prišli. Je to veľmi dobrá tematika, ktorou sa te, tu zaoberáme, hoci text e, určite si zaslúži ešte zlepšenia. Dôležitosť je nesporná. Tu vo výbore sme odhodlani zlepšiť text. Rečníci sa vyjadrili, že tu vzniká konvergencia názorov, aspoň v určitých oblastiach. Ja som si naozaj urobila mnohé poznámky dnes a je mi jasné, že presídľovanie nie je alebo nemá byť nástrojom kontroly migrácie. Vidíme to aj pri iných názoroch na vrhoch, e, napríklad v záveroch Rady pre rozvojovú pomoc. Je tu snaha o akúsi kontrolu migrácie. E, myslím si, že tento návrh ide v inom smere. Je to príležitosť e, zvoliť správne. Niekoľko rečníkov sa vyjadrilo, že presídľovanie potrebuje individuálne priestory, a má vychádzať zo solidarity a spotreby ochrany utečencov. Takto by sa parlament k tomu mal postaviť a vylepšiť tento postoj. Kritéria nárokovateľnosti presídlenia e, sú tiež trošku problematické, treba ich skonkretizovať, špecifikovať. Alebo ich vybrať z tohto návrhu celkom. Buď skonkretizovať, alebo by nemali byť súčasťou textu. Mali by sme odlišovať zjednocovanie rodín ako jeden spôsob. Ak to zahrnieme všetko spolu, tak riskujeme, že vlastne či, počet e, presídlených ľudí sa zmenší, ak už existujúce cesty presídľovania jednoducho zahrnieme do akéhosi inovatívneho spôsobu presídľovania. Takto to nebude fungovať. Spomenula sa tu oblasť ktorú treba ešte viac reflektovať. Je tu stále zásada individuálnej ochrany, z ktorej treba e, vychádzať. Kolegovia tu spomenuli, že ak jeden členský štát vylúči kandidáta, nemalo by to znamenať, že je tento kandidát vylúčený z prijatia akoukoľvek ďalšou krajinou EÚ, inak by náš prístup bol neférový a veľmi limitovaný. Mnohí z vás ste spomenuli integráciu. Tento výraz je niečo, s tým treba ďalej pracovať a zlepšiť ho, aby európsky rámec pre presídľovanie dobre fungoval. Nebudem k tomu viac hovoriť. Naozaj som e, dostala nové námety k týmto veciam. Zapísala som si ich. Jedna z najťažších tém na diskutovanie je počet ľudí pre narokujúci si presídlenie. Tento návrh, ktorý máme na stole, nehovorí o ničom takomto konkrétnom, aké sú počty utečencov. Hovorí sa tu, že to má doplňať existujúce právne spôsoby presídľovania. Takže tu hovoríme o organizačnej architektúre, ktorá najprv sa musí podporiť, aby sa zvyšili počty ľudí. Je to logistická výzva. Samozrejme, vždy, keď sa niečo chce zmeniť, urobiť niečo lepšie, niečo viac, Ide tu o výzvu, ale máme mnohé dobré skúsenosti, nielen vo Švedsku, ale aj v iných krajinách, ktoré boli spomenuté e, v štúdii, ktorá tu odznela, ktorá tu bola odprezentovaná. E, rozhodne treba príjmať viac utečencov. V budúcnosti budeme úzko spolupracovať i s panelistami, aj s ďalšími kolegami a kolegyňami, aby túto európsku architektúru, tento rámec Európskej únie sme dobre nastavili, aby bola štruktúra, ktorá sa vytvorí doplnková, doplňajúca ostatné existujúce programy. Toto je skutočná výzva. Námety máme pred sebou, návrhy sú na stole. UNHCR už odviedlo veľa práce v tejto veci. Tu treba využiť tripartitné rokovania takisto sú základom do ďalšej spolupráce. Veľmi pekne ďakujem panelistom, ktorí prišli medzi nás do Európskeho parlamentu odovzdať svoje poznatky, podeliť sa o erudíciu. Aj keď všetko ste nestihli dnes povedať, skontaktujte sa s nami. Neskôr ja som k dispozícii tieňovi spravodajcovia tiež. Potrebujeme vaše vstupy, takže poprosím, kontaktujte nás Ďakujem, Malin, hovorí predseda, ďakujem tieňovým spravodajcom a ďakujem aj poslancom, že prišli, že si urobili čas na túto tematiku. Ďakujem kolegom z mimovládnych organizácií, ktorí sa tejto téme tiež venujú. Ako Malin povedala, je to obrovská výzva. Je to viacero takýchto podobných tematik v jednom balíku, pre ktorý treba vytvoriť príslušné štruktúry, aby to všetko fungovalo. Ďakujeme Malin za odvedenú prácu a veľa šťastia na završenie tejto práce. Ďakujem. Um, Kolegovia, ďakujem, že ste prišli na toto vypočutie. Na programe máme ešte jeden záverečný bod. Ďakujeme vám za trpezlivosť. Dnes sa ešte budeme venovať bodu 4. Je to rozsudok Európskeho súdu z 22. septembra 2016. Prezentáciu bude robiť, budú robiť právne služby Európskeho parlamentu. Sú to viaceré prípady C1415 a C116 lomeno 15. Takže prezentácia odznie zo strany právnych služieb. Pán Kajlio, nech sa páči. Thank you, chairman. Ďakujem pekne. Pán predseda, rozsudok Komory súdneho dvora z 22. septembra 2016 sa týka dvoch spojených prípadov Európskeho parlamentu, ktoré riešia zrušenie viacerých rozhodnutí Rady čo sa týka automatického výmeny údajov, spustenia z hakského významu a daktyloskopických údajov. Tieto rozhodnutia boli prijaté radou ako vykonávacie rozhodnutia na základe konkrétnych ustanovení rozhodnutia Rady 2008-615 o posilnení cezhraničnej spolupráce, konkrétne v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti. Je to tzv. prímske rozhodnutie. Prímske rozhodnutie, ako viete, bolo prijaté predtým, ako vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva v rámci tzv. tretieho piliera. A je... A jeho cieľom bol zakomponovať obsah prímskej zmluvy do právneho rámca Európskej únie. Tieto prípady, o ktorých rozhodol súdny dvor 22. septembra, sú súčasťou viacerých e, krokov eh, alebo podaní Európskeho parlamentu proti rade cez vykonávacie opatrenia, ktoré prijala tá istá rada v rámci tzv. bývalého tretieho piliera. Aby sme správne pochopili právny kontext týchto prípadov, týchto sporov, je dôležité upozorniť na to, že parlament uviedol, že článok 9 protokolu 36 o prechodných ustanoveniach ktorý sa týka aktov prijatých na základe EÚ zmluvu predtým, ako vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, musia byť interpretované v tom zmysle, že ob, ob, zachovávajú iba obsahové e, aspekty bývalého tretieho piliera a aktov v rámci neho a konkrétne špecifické akty, napríklad chýbajúci priamy účinok. E, Parlament si myslí, že vyššie uvedený článok 9 protokol 36 nemá za dôsledok to, že naďalej budú platnosti všetky rozhodnutia, rozhodovacie postupy, ktoré nie sú výlučne a fakticky aktuálne platné a ktoré boli výslovne zrušené nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy. Avšak Súd rozhodol, že nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy sama o sebe nebráni prijaťu vykonávacích opatrení v rámci rozhodovacieho procesu, ktorý posknúkal bývalý tretí pilier. Pokiaľ je postup e, sa týka aktov, ktoré boli prijaté predtým, ako vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. To znamená, aby som vysvetlil všeobecný kontext, všeobecný právny kontext. Čo sa týka konkrétnejšie teraz tých prípadov, o ktorých hovorím, Európsky parlament e, svoje E, žiadosť o anuláciu podporujú dvoma tvrdeniami. Prvé tvrdenie sa týka zvolenia nesprávneho alebo nezákonného právneho základu pre napadnuté rozhodnutie rady. A druhá tvrdenie sa týka porušenia základných procesných požiadaviek. Vzhľadom na to, že prvá žaloba Európskeho parlamentu bola dobre podložená a chcela zrušiť rozhodnutie rady na základe tejto žaloby, súdny dvor sa rozhodol, že nebolo nutné hodnotiť druhú žiadosť parlamentu. Čo sa týka prvej žaloby, súd uznáva, že tak ako to tvrdí Európsky parlament, ustanovenia, podľa ktorého bolo prijaté spochybnené rozhodnutie, konkrétne článok 25 odsek 2 prímskeho rozhodnutia je nezákonné, pretože sa tam uvádzajú konkrétne pravidlá pre prijatie opatrení, ako napríklad toto napadnuté rozhodnutie, ktoré sú prísnejšie, pretože <clears throat> predpokladajú jednomyselné schválenie a nie väčšinové schválenie na rade. A tak je to uvedené v zmluve. Navyše Európsky parlament nebol konzultovaný, tak ako mal byť podľa postupov pre prijatie vykonávacích opatrení podľa tretieho piliera. A teda je potrebné opätovne zdôrazniť, že v skutočnosti súd sa tu odvoláva na ustanovenia tretieho piliera, ktoré platili predtým, ako nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva, čo je veľmi špecifická situácia. V každom prípade súd uznal, že po, podľa postupu článok 29 odsek 2 prímskeho rozhodnutia rada porušila pravidlá z bývalého tretieho piliera a teda nezákonne prijala toto napadnuté rozhodnutie tým, že požadovala jednomyselné schválenie na rade a že nekonzultovala s Európskym parlamentom. A teda následne súd anuloval e, napadnuté rozhodnutie, tak ako to požadoval Európsky parlament. Podľa postupov Rady a parlamentu súdca rozhodol zachovať platnosť účinkov prijatého rozhodnutia, až kým nenabudne účinnosť nový akt, ktorý má nahradiť tieto akty. Tieto nové akty musí prijať Rada v súlade s platným rozhodovacím postupom a teda po konzultácii s Európskym parlamentom. Ten istý výsledok sme získali aj pri iných šiestich prípadoch, e, ktoré sme podali na súdny dvor, v ktorých súdny dvor anuloval viaceré rozhodnutia rady. E, samozrejme som vám v dispozícii, ak máte nejaké otázky. Ďakujem. Much, Ďakujem pekne, pán Kajola. Pán Halhak, kvôli tomu ste prišli, ja som dúfal, že áno, evidentne nie, ani pani Cipol určite nie kvôli tomuto. Pán Kajola, všetky vaše úsilia ja dúfam, že to niekto ocenil, aspoň kto počúval na webe. Ja určite som ocenil vaše vysvetlenie. Ďakujem pekne a ďakujem za vyjadrenie názoru. Vážime si túto informáciu a dáme si krátku 10-minútovú prestávku pre koordinátorov a ešte raz ďakujeme pánu Kajovi správneho odboru. Takže krátka 10-minútová prestávka predtým, ako zasadnú koordinátory. Ak e, tu sú ľudia, ktorí nie sú koordinátori, bude to teda in kamera rokovanie, takže poprosím, aby opustili miestnosť. Čiže 17.30 budeme pokračovať.